Dear colleagues, it's 9.40. Kolegyne, kolegovia, je 9.47, takže rád by som pokračoval. We now have the joint Teraz máme uh, spoločnú diskusiu o bodoch číslo 5 a 6. Tvorím diskusiu o revíziu, revízii Európskej investičnej banky a záruka EU pre Európsku investičnú banku za straty z finančných operácií a garančný fond pre vonkajšie opatrenia. Budeme o nich hovoriť spoločne, pretože sú spolu súvisia. Aby som chcel pripomenúť, že Európska investičná banka je najväčšou svetovou medzinárodnou finančnou e, inštitúciou a približne 10 svojich operácií vykoná mimo EU a zahraničný pôjčkový mandát a garanciu pre E, externé operácie, zahraničné operácie. Toto je dôležitý nástroj, e, ktorý máme k dispozícii, ktorý by sme mali používať pri zahraničnej politike EÚ pri dosahovaní e, cieľov. Ja by som chcel tiež pripomenúť, že rozšírenie mandátu je jedným z komponentov externého plánu, ktorý predstavil Jean-Claude Juncker o svojom prejave o stave únie v septembri minulého roka a mal by umožniť Európskej únie lepšie riešiť príčiny migrácie. No a teraz by som rád dal slovo správodajcovi, nášmu váženému kolegovi Eduardovi Kukanovi. Ďakujem pekne, vážený pán predseda. No skutočne, tak ako ste povedali, tieto dva návrhy sú súčasťou širšieho externého investičného plánu. Budem hovoriť neskôr Prvá práva sa týka rozšírenia a predlženia mandátu pre EIB tak kvantitatívne ako aj kvalitatívne. Znamená to, že chceme rozšíriť záruky pre EIB, pre zahraničné operácie EIB a prispôsobiť cieľ mandátu v súčasnej alebo nedávnej situácii, to znamená hlavne ako reakciu na migračnú krízu rozšírenie mandátu umožní integrovať investície pre Západný Balkán a južné susedstvo. Inými slovami, my rozšírime garancie pre EIB a zmobilizujeme existujúce rezervu vo výške 3 miliard eur a súčasne podporujeme a rozšírujeme mandát pre projekty, ktoré riešia príčiny migrácie o výške 2,3 miliardy eur ako súčasť iniciatívy odolnosti. Druhý návrh súvisí s revíziou s rozšírením mandátu a o Regáčnom fonde pre vonkajšie opatrenia. Čo sa týka stanovisk, najskôr by som chcel privítať v návrhy komisie je to veľmi komplexná záležitosť. Pár veci ešte, ktoré sa týkajú ELM. To je dôležitý nástroj na dosahovanie našich politických cieľov alebo cieľov našej politiky, avšak vyžaduje si strategické zameranie a jasné smerovanie. Je výborné, že sa dá využívať na riešenia hlavných príčin migrácie, ale súčasne musíme, nesmieme zabúdať naše strategické cieľe. No a preto, ak nový mandát by mal prispieť k zintenzívneniu našich aktivít v južnom susedstve a západnom Balkáne ako súčasť iniciatívy na posilnenie odolnosti, treba, aby bol sprevádzaný zvýšením stropov pre finančné operácie IB alebo financovacie operácie IB. Tu súhlasím s návrhom komisie. Avšak má obavy, že takéto navýšenie by nebolo dostačujúce z hľadiska ostatných záväzkov, ktoré boli prijaté ako reakcia na akútne krízy, hlavne na Ukrajine. Ja preto navrhujem navýšenie financovania na 34,8 milióna, aby sme pokryli naše aktivity vo východnom susedstve. Tiež som doplnil, aby sme sa vyhli možnosti e, presúvania e, finančných prostriedkov medzi regionálnymi cieľmi. Ja si uvedomujem, že je to e, ambiciózny nárast, hlavne keď nevieme teraz, kde hm, tlačiť marže našich rozpočtových línií a sa teším na diskusia, ale nechcem žiadne ďalšie virtuálne e, navýšenia, pokiaľ nebudeme vedieť, odkiaľ budú finančné prostriedky pochádzať. Ďalej pokroť podporujem myšlienku dať EIB možnosť financovať projekty z nového mandátu pre súkromný sektor e, pred vstupom do platnosti tejto iniciatívy. A na záver som tiež presvedčený, že Transparentnosť treba posilniť s ohľadom na projekty EIB. V týchto otázkach potrebujeme transparentnosť. No a vlastne, že technické prispôsobenie, ktoré prijala komisia s výnimkou navrhovaného transferu riadenia garančného fondu na komisiu. Ja si myslím, pre súčasné obdobie garančný fond by mal zostať pod riadením Európskej investičnej banky. Momentálne by malo byť našou prioritou umožniť využitie záručného fondu najefektívnejším spôsobom. Avšak nevylučujem pre internacionalizáciu alebo internalizáciu finančného fondu na komisiu, ale treba to pripraviť v rámci širšieho rámca e, riadenia nástrojov EU v rámci viacročného finančného rámca. A preto ďalšie diskusie o budúcich štruktúrach a externom žiček a investícii musia začať e, skoro. Kolegyne, kolegovia, teším sa na diskusie s tieňovými spravodajcami a som pripravený a ochotný stretnúť sa s vami kedykoľvek, pretože toto sú náročné otázky a ja myslím, že musíme pripraviť zodpovedné stanovisko. Ďakujem pekne. Ďakujem pánovi Kukanovi. Máme čas do 4 na 11. A mám tu niekoľko prihlášok do diskusie pani Il, pán Bašia, pani Lezing, pani Hatala, pán Zaris Volsky a pán Schaffhauser, pán Peterle. Takže maximálne dve minúty na vystúpenie a mm, pani Lina Gill ako nový spravodajca za našu skupinu vítam návrh e, komisie rozšíriť ILM na EIB a posilniť úsilie, pokiaľ ide o e, tranzitné krajiny pre migrantov a utečencov v západnom Balkáne a v južnom susedstve. Potrebujeme väčšiu ekonomickú odolnosť, je to kľúčový prvok efektívneho holistického prístupu EÚ ku migrácii. Súhlasím e, vo veľkej miere s tým, čo povedal pán spravodajca. Mm, e, mm, ak máme dosiahnuť ciele, musíme E, mať kvantitatívny prístup, aby sme rozšírili tieto nové aktivity. Ide najmä o to, že ak EIB e, varuje, že tu máme nárast e, toho stropu 32 miliard, že nebude to postačovať, aby sme pokryli priority, ktoré sú načrtnuté v globálnej stratégii EÚ. Mm, takže tu nejde len o aktivity na Ukrajine, ako ste poznamenali, ale bude to znamenať zníženie aktivít v Auzii, kde máme sústredené mnohé aktivity EIB. A ide aj o boj proti klimatickým zmenám. A to isté sa týka Latinskej Ameriky a Južnej Afriky. No, znamenalo by to, že EIB sa nebude pustiť do e, projektov v nových krajinách, ktoré sú strategicky dôležité pre nás, Myanmar, Kuba e, a Irán. Preto e, podporujem požiadavku EIB na navýšenie ILM o 6,2 miliardy. Pokiaľ ide o vonkajší e, e, investičný plán, aby mohol byť aktívny, tak je potrebné, aby všetky aktivity sa konali na základe princípov e, ochrany ľudských práv. E, máme ešte druhú. Pán predseda hovorí, že upozornia na čas. E, ešte 20 sekúnd. Áno. Teda, vo všeobecnosti podporujem to, čo povedal pán spravodajca. Potrebujeme diskusiu o štruktúre teda musíme si pozrieť e, výhody a náklady a e, bilaterálne rozmery. Ďakujem. Pán Baši, dve minúty, nech sa páči. E, vítam túto správu pána Kukana a dve poznámky Ak človeku dáte rybu, bude mu to stačiť na deň, ak mu dáte udicu, dokáže sa o seba postarať po zvyšok života. Potrebujeme e, vzdelávanie, e, potrebujeme e, zvyšovanie zručnosti, ktoré odstrania korene migrácie a potrebujeme projekty v tejto oblasti. Ďakujem veľmi pekne, pani Lösing. Ďakujem Súhlasím so spravodajcom, pokiaľ ide o pozmeňovacie návrhy pre spresnenie, najmä aby sme sa sústredili na boj proti príčinám v mysle socioekonomickom, pokiaľ ide o nedobrovoľnú e, migráciu a útek. A vítame aj zvýšenie rozpočtu v tomto zmysle. Pokiaľ ide o nový prístup e, pokiaľ ide e, poskytovanie kreditov pre súkromný sektor, tam musím povedať, že tam sme skeptickí. V minulosti sa totiž ukázalo, žiaľ, že sústredenie na súkromné e, podnikanie e, zo stran, teda firmy zo západu to využívali ako nový zdroj peňazí a nepomohlo to sektorom na mieste. My by sme teda si neprijali, aby to pokračovalo e, e, len teda, ak by sa to zmenilo, ak by to bolo sústredenie na domáce sektory, aby nešlo o cerské firmy EÚ. Takže musí sa ukázať, že kredity naozaj pomáhajú hospodárstvu a ľuďom na mieste. E, takže v pozmeňovacom návrhu to teda teda sme za to, ako je tam napísaná, nie aby ako v minulosti 60% tej pomoci sa vracalo naspäť do Európy. A to naozaj nepomáha účinne e, príčinám e, úteku. Pokiaľ ide o transfer e, managementu garančného fondu, tak tam podporujem vaše, vaše prístupy. Potrebujeme Ehm, počuť od komisie, aké potreby, aké dôvody vidí komisia pre tento krok. Ďakujem pán Lez, pani Lezing, pani Hautela. Ďakujem, pán predseda. Samozrejme, rešpektujem eh, znalosť pána Kukana v tejto oblasti, ale naša skupina je proti navýšeniu peňazí pre EIB a požičky, pretože komisia eh, celkom jasne E, vyjadrila svoju frustráciu, že tieto peniaze nemáme, musia sa zobrať z existujúcich rozvojových nástrojov. A tu je jadro problému. Problém je, že EIB napriek svojmu úsiliu neplní vysoké požiadavky e, skutočnej rozvojovej banky. Má málo e, odbornosti, pokiaľ ide o meranie výsledkov, má málo skúsenosti, pokiaľ ide o prácu v náročnejších krajinách, ktoré sú veľmi krehkými štátmi alebo mm, s komplexným prostredím, teda najmenej rozvinuté krajiny. No a práve tieto krajiny potrebujú e, mm, tam potrebujú, aby sme tam ponechali rozvojové zdroje z rozpočtu EÚ. Takže ja si nemyslím, že je odôvodnené, aby sme takto mali podporovať EIB, aby robila tieto aktivity. Ja by som si prijala, aby sme sa vrátili k pôvodnému návrhu komisie, pokiaľ ide o riadenie e, e, e, garančného fondu, aby sa to vrátilo do komisie a nie do EIB. No a potom je tu jeden problém. Z viaceré rozhodnutia, ktoré dnes musíme prijať, ktoré majú vzťah ku rozvojovej spolupráci a rozvojovej politike, Všetko dávame pod dážnik riešenia e, základných problémov migrácie a ako kolega predo mnou povedal, bolo by efektívnejšie, keby sme teda ľuďom dávali tú údicu, aby sa mohli o seba postarať na celý život. Takže my e, musíme pochopiť, čo je efektívna rozvojová pomoc. Takže pri všetkej úcte e, k pánovi Kukanovi máme pochybnosti o e, pokiaľ ide o presunutie tejto riadiacej zodpovednosti na stranu EIB a tiež e, pokiaľ ide o poskytovanie požičiek. Ďakujem. Pán Zarius Polský. Nikto nemôže spochybňovať naše sústredenie na migračné e, toky, e, ale samozrejme musíme sa pozerať aj na juh. Takže ja naplno podporujem návrh pána Kukuna, aby sme mali dodatočné ciele a úlohy a na to potrebujeme dodatočné zdroje a nemáme vytvárať nejaké falašné riešenia a vytvárať problém niekde inde chcem ešte podpor, podporiť e, a počiarknúť, že toto je veľmi e, efektívne a je to lacné. To sú proste e, záruky, ktoré sa neskôr potom transformujú do tokov peňazí. A EIB nie je rozvojová banka, pani Hautala, to je investičná banka Európy a ide o investície. Ďakujem. Ďakujem. Pán Schaffhauser, dve minúty, nech sa páči. Uh, euh, uh, ja som proti tomuto návrhu a mám na to dva dôvody. Pán predseda, prosím. prosím, prosím, nastavte meradlo času od nuly. Takže pán predseda upokojuje situáciu. Pán Seriš Volsky, prosím, eh, vráťte sa na svoje miesto. To je prvá vec. A teraz ďakujem za to, že ma poučujete, pán Carver, ale to nie je vaša úloha. Pán Schaffhauser, dve minúty, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Prvý dôvod je, že Európska investičná banka je Európska banka. No a má úlohu európsku, no a v skutočnosti že sever Európy neinvestuje ani do juhu Európy. A teda e, je tu zlyhanie banky v jej vlastnej misii, aby zabezpečila to kapitálu medzi severom a juhom v rámci Európy. No a druhý dôvod je, že ak skutočne chceme, aby Európska investičná banka išla do projektov, rozvojových projektov v zahraničí, tak musí uh, tvoriť agentúru, pre rozvojové projekty ako nejaký investičný fond. No a na toto nemá zdroje a prostriedky. No a my teda vlastne Európsku investičnú banku, radíme jej vo vykonávaní jej hlavnej misie, ktorú neplní, dávame jej novú misiu bez toho, aby sme jej dali nástroj nejaké rozvojové agentúry, ktorý je absolútne nevyhnutný na plnenie tejto novej misie. Takže tento projekt a tento návrh e, je chybný a neprispieva a nebude spieť zlepšeniu a prehlbeniu dosahovaniu cieľov Európskej investičnej banky. Práve naopak e, ešte e, zhorší misiu Európskej investičnej banky a to všetko pri nedostatku v nedostatečnom rozpočte, a pretože tú garanciu, tú garanciu použijeme rozpočet Európskej únie bez toho, aby sme ho e, navýšili o príslušnú čiastku. Ďakujem pekne. Pán Karvar, prajete si prehovoriť? posledným rečníkom je pán Peterle. Ďakujem, pán predseda. Myslím si, že táto záležitosť je veľmi jasná. S, pán správodajca Kokan nám to veľmi jasno predstavil. Je tu potrebná kontinuita pri e, financovaní a vzhľadom na nové potreby potrebujeme tiež aj e, vyššie maximálne hranice. A tiež potrebujeme venovať e, väčšiu pozornosť financovaniu všeobecného sektora, tak ako to povedal pán správodajca. Musí to prebiehať v súlade so strategickým prístupom k externej pozornosti politike. Ďakujem. Right, thank you, Mr. P- Ďakujem, pán Petrle. Teraz chcem požiadať zástupcu komisie, pána Sam Weiberga. Prajte si prehovoriť, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem pánovi Kukanovi za predstavenie správy. Ja e, sa obmedzím na tri body. Poprvé, pokiaľ ide o strop eh, externého mandátu na požičky. Návrh na zvýšenie 35,8 to by stálo 150 eh, miliónov na podporu tohto mandátu a väčšina z toho by spadala do budúceho MFF, jazočného finančného rámcu, ale čas by bola aj v rámci tohto viadočného finančného rámca. E, e, e, zdroje sú teraz limitované, takže by si to vyžadovalo realokáciu z iných rozvojových cieľov. A komis, návrh komisie zvyšuje strop z 27 miliard o 5,3 miliard na Takže dodatočné zdroje sú k dispozícii pre EIB na e, dodatočné ciele, ktoré tu stanujeme e, stanovujeme pri dotno, strednodobom hodnotení. No a pokiaľ ide o riadenie aktív, to je technická e, poznámka. Naše stanovisko je jednoduché. My si myslíme, že komisia má teraz technickú kapacitu, aby e, sama mohla robiť správu aktív bez dodatočných e, nákladov. Máme personál, e, štruktúru na mieste, čiže môžeme správu aktív preniesť do, do komisie bez ďalších nákladov. To by nám ušetrilo asi, eh, aj, ešte by nám to ušetrilo milión eur, ktoré platíme EIB za správu aktív. Takže ušetrili by sme za celé obdobie asi 6 miliónov eur. Eh, takže eh, vygenerovalo to by ďalších 66 miliónov eur v rámci tohto technického transferu. No a ešte tretí bod. V diskusii sa o tom nehovorilo, ale chcem sa tomu dotknúť. Ide o odstránenie Ruska z zoznamu krajín, e, ktoré sú oprávnené v rámci ILM. Podľa nás e, je to potrebné, pretože e, nové aktivity sú zakázané v rámci rozhodnutia Rady Európy pardon, Európskej rady a to by e, ak by sa politický e, kontext zmenil, tak e, samozrejme sa to musí zmeniť, ale to je všetko z mojej strany. Ďakujem. Ďakujem. Pán Bion Gabriel za EIB. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem, že ste pozvali EIB. Ďakujem pánovi Kukanovi za jeho úsilie pri príprave dobrého návrhu. EIB víta prístup návrhu e, správy a konkrétne chcem hovoriť o dvoch bodoch. E, najprv strop. Zodvihnutie stropu na 35,8 miliard eur umožňuje EIB vykonať e, to, čo vlastne sa od nej požiaduje my nekonáme na základe našich vlastných práv, my konáme v mene EÚ a hráči EÚ sú zainteresovaní do našich správnych orgánov. Zvýšenie stropu nám pomôže zachovať e, úroveň pôžičok e, na terajšej úrovni a to je pozitívny signál e, pre naše partnerské krajiny, najmä na juhu a východe. Druhý bod. Posilnenie prepojenia medzi operáciami EIB a zahraničnou politikou. My ako banka máme zložitú situáciu. Naše aktivity sú v súlode s prioritami politik EÚ, napríklad aj pokiaľ ide o sankcie voči Rusku. A ide o 160 krajín, v ktorých sme aktívni. My si myslíme v EIB, že ak dokážeme lepšie e, skombinovať pomoc EÚ e, v našich partnerských krajinách, zvýši sa viditeľnosť EÚ, je politický vplyv, e, ktorý bude vyšší ako teraz. A tento princíp je už zabudovaný do stratégie EÚ, globálnej stratégie EÚ. To je všetko z našej strany. My samozrejme sa radi vyjadríme aj k ďalším bodom Ehm, teraz alebo po tomto zasadnutí. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem za vaše poznámky a teraz dávam slovo nášmu kolegovi pánovi Kukanovi, aby ukončil diskusiu. Ďakujem, pán predseda, ďakujem všetkým kolegom za ich vystúpenia a tiež vyjadrenia zástupcu komisie AEIB. Ako som povedal na začiatku, bude to pomerne komplikovaná operácia, aby sme prijali to najlepšie stanovisko. Pre mňa bolo dôležité počúvať túto diskusiu, aké sú stanoviska rôznych politických skupín. Pozbudilo ma vyjadrenie viacerých, eh, vyjadrenie podpory pre tento návrh. Niekoli, niektorí kolegovia mali veľmi racionálne logické argumenty, bude ťažké nájsť zjednotené stanovisko. najmä pokiaľ ide eh, o stanovisko pani Hautala, ktorú si veľmi vážim, ale myslím, že bude veľmi ťažké prekonať túto priepas medzi našimi dvomi odlišnými stanoviskami. No a skept, skepticizmus eh, skupiny zelených je veľmi hlboký. No a pokiaľ ide o ďalšie vystúpenia, mm, myslím, že ak prejdeme s odpovednou diskusiou, tak e, sa dopracujeme k dobrému návrhu. Ďakujem e, zástupcom komisie AEIB. Toto je stanovisko, ktoré má veľa technických častí a odborných častí a potrebujeme ich pomoc, aby sme to vyriešili. Takže očakávam pozmeňovacie návrhy a teším sa na ďalšiu diskusiu. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem, pán Kukan. Termín na podávanie e, pozmeňovací návrh je 16. februára o 12. a hlasovanie bude 21. E, marca a e, výbor potom bude 30. marca. Ďakujem. Máme teraz 10.15, takže prejdeme k ďalšiemu bodu bod číslo 6. A naši hostia práve prichádzajú.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 k výmene názorov o vzťahoch medzi EÚ a Indiou. Pán Kolonský, pán Zarius Volský, už sme začali rokovať. Srdečne vítam pána Gunara Viganda, výkonného riaditeľa SVČ a, a jeho excelenciu Manžev Singh Puri, veľvyslanca Indie pri EÚ. Táto výmena názorov bola zorganizovaná v rámci dôležitosti problematiky zlepšenia vzťahov e, partnerstva medzi EÚ a Indiou na samite v marci minulý e, rok. V tomto kontexte e, komisia pripravila vlastný správu, teda parlament pripravil správu z vlastnej iniciatívy. Pán Preda je spravodajcom. S 21. februára e, sa uskutoční e, paralelne e, návšteva siedmých parlamentu v Indii. Veľakrát sa tu už vyzývalo na dynamickejšie vzťahy a na lepšie strategické partnerstvo medzi nami. Pán Sumit Trahajan, predseda Indického parlamentu, to bude v jún, teda bol medzi nami krajinami 2015 a dúfame, že aj v New Delhi ho neskôršie e, stretneme. Radi by sme si teraz vypočuli vaše posúdenie vzťahov medzi Európskou úniou a Indiou. Najprv dám na 10 minút slovo pánovi Vigandovi a potom pánovi veľvyslancovi e, Púrim a potom e, budeme mať diskusiu, výmenu názorov. Ak teda súhlasíte, potom vám nech sa páči, dávam slovo, pán Vigant. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem pekne za príležitosť eh, hovoriť tu o tom, ako najlepšie zlepšiť eh, naše strategické partnerstvo medzi EÚ a Indiou. Európsky parlament eh, bude aj naďalej veľmi dôležitý pri posilňovaní tohto partnerstva. Dovolte mi spomenúť účasť eh, bývalého predsedu eh, pána Šulca na veľmi úspešnom eh, samite o Indii minulý rok a aj delegácia pre Indiu v 2015 bola na návšteve, bola to veľmi plodná návšteva, bola prijatá predsedom indického parlamentu. Ide tu o India teda je jedným z, jednou z veľkých krajín na svete, kde je potrebné zlepšiť demokraciu. A e, e, na, e, vo výsledkoch samitu to bolo primerane reflektované. AFED môže byť eh, veľmi eh, dôležitý pri eh, vytváraní, vytváraní skupiny pre priateľstvo medzi EÚ a Indiou v Xaba. Je India jedným z našich strategických partnerov. Chceme vytvoriť naš, zlepšiť našu spoluprácu, vytvoriť strategické partnerstvo. Za nami sú aj určité problematické situácie medzi 2012 2012 2016 sa neuskutočnil summit. To odzrkadľovalo práve tieto problémy. Toto partnerstvo e, sa vytváralo e, v rámci e, meniaceho sa globálneho európskeho prostredia. Stačí spomenúť referendum vo Veľkej Británii. Mnohí v Indii vidia Európsku úniu ako veľmi e, e, dôležitú. E, ďalej E, treba mať na zreteli aj e, veľké e, dopady, ktoré majú teroristické hrozby na svete. Keď sa pozrieme na teroristické útoky, ku ktorým došlo tak v Indii, ako aj v Európskej únii. A máme tu aj situáciu migračnej krízy a tiež globálne výzvy ako klimatická problematika. Tieto výzvy viedli k obnoveniu veľkého záujmu Indie o záujem teda e, o EÚ a e, k záujmu Európanov, naopak o Indiu. Musíme sa na, viac k sebe priblížiť, aby sme využili všetok potenciál nášho vzájomného vzťahu. Je to vo všeobecnom e, záujme a vychádzame pritom z viery v silu a platnosť práva a dodržiavanie ľudských práv. Dôležité dôležitý je eh, tiež, dôležité je tiež aj eh, ekonomické a hospodárske partnerstvo rastúce, eh, ktoré ehm, sa zlepšuje, čo vidíme na zlepšujúcich sa výsledkoch. večer eh, prezentovaná vysokopredstaviteľkou eh, Mogherini eh, demonstrovala historické prepojenie medzi EÚ a Indiou a snahu o prosperitu v oboch krajinách. Ide tu o nový politický moment. Pán premiér Modi tiež sa e, zaviazal lepšie využiť tento potenciál strategického partnerstva. Považuje Európsku úniu za kľúčového partnera e, pri dôležitej modernizácii jeho krajiny. Dohodli sme sa e, na veľmi ambicióznej agende pre vzťahy EU-India do roku 2012. Sú tam spoločné záujmy, musíme ďalej prehlbovať naše vzájomné vzťahy a snažiť sa riešiť aj globálne environmentálne otázky a tiež zlepšiť naše obchodné vzťahy a tiež sektorové politiky, pokiaľ ide o vodu, čistú energiu, migráciu, IKT, vedu, výskum, inovácie a tiež e, chceme zlepšiť vzťahy medzi e, ľuďmi. E, snahy o implementáciu sú trvalo udržateľné. Pán Vela bol minulý rok na návšteve aj pán Katajnen v novembri v Indii. A aj ja som tam bol nedávno v novembri. Radi by sme samozrejme privítali viacerých vysokopostavených návštevníkov z Indie aj tu na Európskej únie. E, keď sa konala bruselská konferencia o Afganistane, e, bol tu e, pán indický minister Akba E, kde sa, pri, e, e, kde sa dohodla podpora jednej miliardy eur pre Indiu v zájme stabilizácie a reformy. Teda išlo o podporu Afganistanu Konala eh, sa aj eh, večera. Eh, na nej sa zúčastnil pán Kerry, pán Panky Moon, účastníci z Indie, z Pakistánu, z Iránu, z Číny to je práve tento typ spolupráce, ktorý by sme radi vo väčšej e, miere mali aj s Indiou. Má byť o konkrétne posilnenie e, bezpečnosti s našimi e, susednými krajinami. A pán Sár Vela hovoril počas návštevy aj o partnerstve o vodách, kde sa hovorilo o koordinárnych veciach, pokiaľ ide o využívanie tohto cenného zdroja zdroja, ktorého nie je e, dostatok. A tiež e, naše energetické, e, teda čo sa týka energetiky, je zlepšená spolupráca. Naše príslušné oddelenia už začali o tom diskutovať. Vychádza sa pritom z parížského dohovoru. Radi by sme do tejto problematiky vznesli taký väčší komponent z biznisu. Pokiaľ ide o európsky jednotný digitálny trh, trh a e, indickú iniciatívu Aj tam sú e, zámery v Indii, v e, Bangalore. Tento projekt bol začatý. Tiež chceme zlepšiť vzťahy medzi našimi mladými ľuďmi. Došlo k mnohonásobnému počtu nárastu uchádzačov študentov z Indie 508 Mm, konala sa Európska konferencia na e, vysokej úrovni e, v februári v Deli. Tie čísla vyzerajú veľmi e, dobre, keď sa pozriete ale na celkový počet populácie v Indii. Vidíte, že máme stále viac účastníkov z Číny, takže ten potenciál tam ešte je. A tiež sa snažíme prísť s think tankovými programmi, aby sme priblížili tieto dve strany. Európska investičná banka podporuje podporuje naše aktivity. Tradične to bola rozvojová pomoc, e, ktorá e, e, sa ale už neaplikuje v našej spolupráci s Indiou. Teraz je to už nástroj partnerstva, ale investičná banka tam otvorí regionálnu kanceláriu v Deli Pôjde najmä o financovanie projektov obnoviteľných zdrojov a projektov projektov z vlastnej iniciatívy e, vo výške 1,5 e, miliárd. E, samozrejme, môžeme ešte urobiť oveľa viac. Už som spomínal zahraničnú politiku. Tam môžeme ešte urobiť veľa, pokiaľ ide o spoluprácu a kľúčové záležitosti upevňujúce stabilitu v tejto oblasti. Musíme viac urobiť aj v oblasti boja proti terorizmu, Musíme zlepšiť tú našu spoluprácu. Tiež e, chceme e, zlepšiť e, aj spoluprácu námornú aj v rámci projektu Atalanta. Tiež chceme zlepšiť spoluprácu s Europolom. Dúfajme, že sa nám podarí dopracovať sa k dohovorom o spolupráci. Tiež chceme zlepšiť našu spoluprácu v rámci výskumu vesmíru. Pokiaľ ide o ľudské práva, a chceme tam postupovať aj v rámci kontextu eh, eh, OSN. Už sme mali náš dialog o ľudských eh, právach. A ten posledný sa ale konal v 2013, takže teraz je čas na ďalší mm, revízia dodržiavania ľudských práv poskytne ďalší priestor na toto. A aj pán Lambrinidis sa chystá na navštevu do Indie. E, tiež chceme posilniť e, migráciu a mobilitu a tie kľúčové prvky v tejto oblasti na oboch e, stranách. Strategickí partnery sa môžu spojiť v rámci tohto kontextu a my začneme rokovania na vysokej úrovni vrátane teda DG, generálneho riaditeľstva DG Home. EÚ e, e, e, je zaviazaná k širokému a komplexnému FTI, ale potrebujeme tiež bilaterálne dohovory s jednotlivými štátmi EÚ. Pán podpredseda Katajnen sa teda bol na návšteve v Indii a zo záverov vyplýva, že tá cesta ďalej v tejto oblasti bude E, e, posilnená. A na záver, e, máme tam rôzne stanovené priority, pokiaľ ide o, o, o tieto záležitosti a chceme posilniť našu spoluprácu s indickými partnermi a Chceme tak urobiť najmä v nadchádzajúcom samite e, tento rok v Indii. Ďakujem pekne, pán e, Vigand. A teraz by som chcel dať slovo e, pánovi komisárovi. Pán predseda, aj ja ďakujem za túto príležitosť a ďakujem, že ste ma sem pozvali. Pán predseda, Nehovorím to len e, z slušnosti, ale je to jedna z mala príležitostí, kedy e, e, mám príležitosť trošku trénovať svoju Nemčinu. Takže ďakujem, Gunnar, tebe, ďakujem aj vám, pánovi, pán Meka Alister. Ja by som chcel poďakovať za vynikajúce zobrazenie vzťahu medzi EÚ a Indiou. Na úvod by som chcel poďakovať aj vám za všetko, čo ste spravili vy spolu s vašim tímom v oblasti integrácii vzťahov EU a India. Ja musím uznať, že na summit e, vaša osobná úloha bola mimoriadne dôležitá. Ja som veľmi spokojný a šťastný. Pán predseda, ja musím poďakovať vášmu výboru a mnohým členom tohto výboru, ktorí tu sedia, a, s ktorými som sa spoznal za ostatné tri roky, kedy som tu a teším sa z ich priateľstva voči mne osobne a voči Indii, čo si veľmi vážim. Váš predchodca sa veľmi aktívne angažoval v mojej krajine, vy ste boli z Indii, no a ja sa, si vážim angažovanosť Európskeho parlamentu. Ste prijali predsedničku nášho parlamentu. Ona sa teší na vás v Indii. Váš kolega Včera som s ním hovoril, predseda eh, stáleho výboru eh, pre zahraničné vzťahy v Indickom parlamente. Ten eh, sa stretol s vašou delegáciou Bili. No a ja by som chcel len uviezť, že ja chcela vyslať delegáciu do Bruselu niekedy koncom júna alebo zvykom júla je tam tam poslanci parlamentu a teda výboru, takže to je spolupráca, ktorú si veľmi vážime. Vy máte delegáciu, ktorá sa venuje vzťahom s Indiou. Vidím, že je tu pán Jeffrey van Orden, pani Nina Gill, podpredsednička, Jeffrey van Orden je predseda. No a ste veľmi aktívni, poznajú ľudí a pridávajú hodnotu týmto vzťahom a veľmi si to vážime. Vážený pán predseda, keďže pán Vigant už hovoril o viacerých veteránoch eh, tohto vzťahu, dovolte mi teraz pripomenúť tie najdôležitejšie veci. Poprvé, ja som presvedčený o tom, že India a Európska únia sú úzko prepojené svojimi konštrukciami, e, diverzitou jazykov, kultúr, kuchyň a to nemá obdobu na svete. Pán predseda, keď sa uskutočnil ten summit, my sme hovorili, čo spája Indiu a Európsku úniu. No a samozrejme právny štát, demokracia. A v tom sme povedali, pozrite sa, pochopme, že diverzita je tiež jedna z tých vecí. No a skutočne Európska rada tam dala veľmi veľký plagát, kde bolo India EU, e, napísané vo všetkých jazykoch Európskej únie a indických jazykoch. A môžem vám povedať, že to bol veľmi veľký plagát. A to je povaha tohto vzťahu. Máme veľmi dobré osobné vzťahy. Pán Vigan hovoril o rôznych programoch a hovoril, že niektoré z tých čísiel sú nízke, ale bez pochyby narastú. Máme strategické partnerstvo, dohodli sme sa v roku 2004, uskutočňujú sa samity, trvalo to pár rokov a samity sa potom uh, vrátili a teraz sa ďalší summit sa uskutoční v Londýli. Navrhujeme dátumy Európskej únie a čakáme na reakciu. Ja nepochybujem o tom, že summit, ktorý sa uskutočnil v marci v Brasílii v marci 2016. To bol len týždeň po hrozných teroristických útokoch v Bruseli. A my sme si mysleli, že bolo absolútne dôležité, aby sme tu boli prítomní, pretože pre nás bolo veľmi dôležité signalizovať a vyjadriť našu solidaritu. Ako viete, tak terorizmus trápi Indiu už viac ako 40 ročia. Sme smutní, že vás, váš krásny kontinent je postihnutý touto plagou. Myslíme, že globálna komunita musí byť veľmi silná pri, v boji proti tejto hrozbe, aby sa zaistilo, že infraštruktúra teroristická bude rozložená na zaistenie toho, aby bola vytvorená globálna jednota v boji proti tomuto javu a my podporujeme veľmi silnú spoluprácu a pán ja vám ďakujem za to, že ste o tom hovorili ako jedna z konkrétnych oblastí, ktorou by sme sa mali v rámci našich vzťahov zaoberať. Máme spoločné e, záujmy. Je to dôležité pre celý svet a ľudstvo. Takže to som chcel osobitne vyzdvihnúť. Vy ste hovorili o ďalších aspektoch veci, ktoré sa dejú. Dovolte mi povedať, že ja myslím, že Európska únia a India majú spoločný záujem o multipolárnosť a majú spoločný záujem o globálnej zodpovednosti. Vy ste hovorili o klimatických zmenách. Ja som sa hosti účastňoval viacerých diskusí s kolegami, ktorí zaoberajú túto tému. Máme delegácia z Indie navštívala Európsky parlament pred komisiou v Paríži. No a komisár hovoril, že my rátame s vašou podporou. Ja som musel povedať, že dovolte mi uistiť vás, že India nie je len viazaná touto zmluvou, ale je viazaná udržateľným rozvojom, pretože to je podstata našej civilizácie, to je naša povaha. Táto parížska dohoda, mnohí ľudia tomu prispeli, ale prosím uznajte, že India je tou krajinou, ktorá prispela veľkým príspevkom eh, prijala jeden z naj, najväčších záväzkov. My si to uvedomujem, že náš rozvoj eh, si vyžaduje obrovský nárast produkcie energie eh, v Indii. My samozrejme sem patrí aj solárna energia. My rátame s podporou Európskej únie a ostatných eh, proste solárne energie oblasti spolupráce mimo obchodu. Všetci sa zhodneme na tom, že musíme spolupracovať v oblasti ako námorná bezpečnosť, počítačová bezpečnosť, počítačový terorizmus. Ale rád by som sa chvíľu venoval obchodu a investíciám, pretože v mnohých hľadoch to sú základy vašich kompetencií, to sú oblasti veľkého záujmu. Vy ste jedným z našich najväčších uh, obchodným partnerom No a my sme veľmi radi, že spolupracujeme v všetkých oblastiach a nedávno a stretli sme z DG Competition. Tešíme sa na spoluprácu. Rád by som dal jednu veľmi jednoduchú vec. My rokujeme už niekoľko rokov o obchodnej dohode. Nedávno sa uskutočnili rozhovory na vysokej úrovni naši ministri napísali svojim kolegom tu, aby sa opätovne otvorili rokovania. Musím povedať, že táto dohoda, komplexná investičná a obchodná dohoda, my chápeme vaše záujmy o investície, ale iste aj vy pochopíte a použijem jedno slovo, ktoré sa používa v týchto častiach voči iným častiam. Ten cherry picking vyberať si tie hrozienka je ten, ten pojem a k tomu sa musíme vyhnúť. Vidím, že už hovorím takmer 9 minút. Dovolte mi povedať ešte jednu vec na záver. Svet stojí pred obrovskými výzvami a teraz všetci stojíme pred obrovskou výzvou ekonomicky a politicky. No, my, Európska únia a India sme najväčšie demokracie sveta my sme najväčšia demokracia a vy ste takým odstupom druhá najväčšia demokracia. My sa musíme spojiť a pracovať na zlepšení, to je to pre nás a aj celý svet. Ja myslím, že máme vzájomne záujmy spoločné a musíme sa venovať že našej konvergentnosti, konvergencii. Isté sú medzi nami aj rozdiely, všetci máme vlastné záujmy a tak ďalej, ale tak sa nikam nedostaneme. Ja si skutočne myslím a som presvedčený, že máme príležitosti, musíme pracovať na tom, aby sme sa vzájomne posilňovali. Ja, pán predseda, vám a delegácii želám a produktívnu a úspešnú návštevu v Indii. Ja som presvedčený o tom, že stretnutia rozhovory v Novili prehlbia pochopenie vzájomné a porozumenia a prehlbiť spoluprácu vo všetkých oblastiach vzájomného globálneho záujmu a tam, že ďalší to zlepší prípravy samitu EU-India, ktorý sa uskutoční v Indii neskôr v tomto roku. Ďakujem pekne, pán veľvyslanec, a ďakujem pekne, pán Vigan, za tieto zaujímavé úvodné vyjadrenia. Teraz máme približne 30 minút na diskusiu o týchto vzťahoch. No a momentálne 10 kolegov sa prihlasilo, takže prosím vršiť dve minúty, tak aby sme mali čas aj na záverečné pri, uh, slova našich rečníkov. No a prvým rečníkom bude predseda delegácie EU India, Jeffrey van Orden, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem pekne. Ja si tiež môžem presvedčiť Nemčinu, ale tiež by som chcel povedať, že som veľmi rád, že hovoríme o Indii a som veľmi rád, že je tu jeho excelencia, veľvyslanec. Veľvyslanec, ktorý, chcem povedať, je jedným z najenergickejších a naj efektívnejších ambasádorov v komplexe excelencií, ktoré sú Bruseli, takže teším sa, že sa opäť vidíme. A rovnako by som chcel ešte dodať, že myslím, že India napriek všetkým krásnym slovám, ktoré často počúvame, tak faktom ostáva, že je to veľmi zanedbávaná krajina z hľadiska našich vzťahov aj keď musím povedať, že sú tu veľmi silné bilaterálne vzťahy, tak e, je to tiež e, zanebávaná Ukrajina z hľadiska bilaterálnych vzťahov a dá sa urobiť ešte oveľa viac. Delegácia pre vzťahy s Indiou, ktoré predsedám, je s takým centrom pozornosti, ktorý sa zaoberá vzťahmi s Indiou a my sme samozrejme mechanizmom pre tváranie vzťahov a priateľov Lochsaba. No a na poslednom, poslednom ešte v Indii, ktorá bola vo februári 2015, sme sa stretli s viacerými členmi skupiny priateľov a tiež sme dali pozvanie Sumitrovi Mahďanovi, celý predsedovi parlamentu a, a predsedovi indického parlamentu, ktorý samozrejme prišiel. Takže ja sa teším na návštevu delegácie indického parlamentu u Sába. Povedím ministra, ako na, keďže hovorí pán veľvyslanec, delegácia je veľmi aktívna. Diskusujeme o mnohých otázkach, tematických zasadnutiach, ktorých máme. Sme všetko o dohode voľnom obchode e, medzi EU a Indiou alebo existencii humanitárnej snahy v Nepále spolupráca e, na projektoch o vode, energetická bezpečnosť a samozrejme e, význam, význam diamantového priemyslu, takže mnohé otázky, ktoré sú veľký záujem. No a teraz sa, sa chystáme do Indie s našou delegáciou. Ďalšie dve delegácie tam idú tiež z tohto výboru a jedna z výboru IMCO, kedy budeme jeden deň, kde sa stretneme s viacerými ministrami. Myslím, dúfam, že sa stretneme tiež s poslancami, ale hlavným sa budeme, hlavnou časťou je naša Bangalore a stretneme sa s viacerými spoločnosťami, podnikmi, navštívime podniky No a vrátime svoje skúsenosti a znalosti o Indii. Ďakujem pekne, predseda. A teraz sa za EPP pán Preda. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja by som najskôr chcel poďakovať a eh, jeho excelencii pánu Velislancovi a pánu Vigandovi za návštevu. No a ako už bolo povedané, táto krajina je veľmi dôležitá. Čaká nás, čakajú nás zmeny, návšteva delegácie a správa, ktorú predložím e, tomuto výboru o politických vzťahoch medzi EÚ a Indiou. No a myslím, že náš cieľ je prehlbiť v budúcnosti naše vzťahy s Indiou v mnohých oblastiach, od hospodárstva až po bezpečnosť India a Európska únia sú, sú dve najväčšie demokracie na svete. Máme veľké hospodárstva, globálneho pohľadu tiež. No a v medzinárodnom kontexte je teda zbližovanie logické. Mám dve oblast, e, otázky. No, najskôr otázku pre pána veľvyslanca. Čo sa týka Brexitu, samozrejme, Momentálne nevieme, čo Británia chce s Brexitom. Začína to mať istú formu. Ale otázku, ktorú chcem položiť, myslíte, že po Brexite môžeme e, toto rozhodnutie Veľkej Británie využiť v prospech vzťahu medzi EU a Úniou, medzi EU a Indiou ďalej ešte pána, a, pán Viganta. A, Mluvil sa o redynamizácii úlohy politiky v vzťahoch za Indiou na národnej a medzinárodnej úrovni. A na regionálnej úrovni je tu veľká energie, vzťahy so Sri Lankou a tak ďalej. A vidíme tiež osobitné vzťahy z USA. Mohli by ste povedať niečo tiež o vzťahoch s Pakistanom. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Slovo teraz dostáva pán Khan, mene SAD. Ďakujem pekne, predseda. Vítam vás, pán veľvyslanec. Ja by som vám chcel poďakovať obom eh, za to, že ste dnes prišli a podelili sa s nami o vaše úvahy o vzťahu medzi EU a Indiou. Sú to dva veľmi dôležité bloky vo svete. Všetci si želáme zlepšené vzťahy. A ja som rád položil jednu otázku pánu Vigandovi. Ehm, jednu alebo dve jednoduché otázky pánu veľvyslancovi. Ja sa chcem sústrediť na tú stranu, ktorá môže spôsobiť problémy týchto vzťahov k ďalšiemu prehlbovaniu a je tu o ľudské práva. Ja predkov z juhovýchodnej Ázie, ja som bol adoptovaný a prišiel som sem kvôli chudobe a to hrozné, keď sa pozerám na situáciu celej juhovýchodnej Ázie a myslím, že niektoré z problémov sú spôsobené vzťahom medzi Indiou a Pakistanom. A hlavným problémom je Kašmír. Tak EÚ, ako aj India, Pakistán a celý tento región, história spojená s druhou svetovou vojnou a ďalší rozvoj, vidíme, že sa nám podarilo urobiť obrovský pokrok v prosperite demokracie a ľudských práv, ktoré presadzujú na svete. Ale keď sa pozrieme na juhovýchodnú Áziu, jednoduchá otázka ostatných 5-6 mesiacov. Eh, je tu humanitárna tragédia, sa nemôže vyšetrovať medzi Indiou a Pakistanom sa neuskutočňuje dialog, eh, neprebieha dialog. A teraz sporov, kde nemôže byť eh, účastňovať. Takže čo môže urobiť EÚ, aby pomohla a posledných 10 sekúnd z vášho hľadiska, prečo Európska únia nejde na okupovanú časti Kašmíru, robili, no, povedali, čo sa tam deje. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. A ďalšou rečničkou pani Lochpiller za zelených. Ďakujem pekne. Pán predseda, ďakujem. Pán veľvyslanec a pán Vigan za vaše vyjadrenia. Mám dva otázky k ochrane ľudských práv. Pán Vigan, vy ste povedali, že by ehm, mal opätovne byť spustený dialog o ľudských právach medzi EU a Indiou a mňa by zaujímala, ako sa bude hovoriť o situácii Dalidov, ich e, vylúčenie zo spoločnosti a ich diskriminácia. A to bolo tiež témou naliehavého uznesenia v Európskom parlamente. Ďalšia otázka, spolupráca v kontexte EU o ľudskoprávnych témach. V marci na Rade pro ľudské práva čaká hodnotenie, ako vojnové zločiny na Sri Lanke sa dajú nezávislo vyšetriť a ako je taký aktér, ako indická vláda a, v regióne, vy hodnotíte a, túto situáciu, aké výsledky už boli dosiahnuté na Sri Lanke, pretože aj v Európskom parlamente Ehm, závisieť, či GSP Plus bude schválené, alebo nie. Ďakujem pekne. Ďakujem, pani kolegyňa. Nasleduje pán Schaffhauser. Merci beaucoup, euh, monsieur l'ambassadeur. L'Inde est un, comme on dit... Ďakujem, pán veľvyslanec. India je najväčšou demokraciou a je príkladom multipolarity. India vždycky dokázala udržať rovnováhu medzi rôznymi mocnosťami, spomeniem len Čínu, alebo e, spolupráca so Spojenými štátmi a tiež spolupráca s Ruskom. E, myslím, že v dobe, keď Situácia vo svete sa mení. India môže veľmi prispieť k e, riešeniu situácie. Musíme začať nanovo zmýšľať o svete, pokiaľ ide o multipolaritu. A je dobré, že India e, začína o sebe uvažovať e, v novom sebavedomí. Je dobré, že tu máme teraz Brexit, lebo nás nutí na novo uvažovať o Európskej únii, nie v zmysli jej odmietnutí, ale India nám môže veľmi pomôcť v týchto úvahách nájsť rovnováhu a mať vzťah ku viacerým e, svetovým mocnostiam. Ja myslím, že eh, u vás tiež e, vidíme zručnosti, pokiaľ ide o vzťah ku konfliktným krajinám, mm, ako je Irak, e, Sýria, Líbia. Tam nám tiež môžete poslúžiť ako model. Myslím, že teda to bude prospešná vzájomná spolupráca. Pomôžete nielen Európe, ale aj Európa môže pomôcť vám. Ďakujem, pán Peterle. Ďakujem, pán predseda. Som rád, že sa uberáme cestou k intenzívnejšej spolupráci a všetci si uvedomujeme, aké možnosti spolupráce tu máme. Sú tu spoločné záujmy, ktoré presahujú len e, dohody o voľnom obchode a ekonomické aspekty. Vidíme, koľko projektov tu prebieha, či už zo strany EÚ alebo e, členských štátov v spolupráci s Indiou. A áno, máme spoločnú globálnu víziu a globálnu zodpovednosť. A z oči voči týmto veľkým možnostiam potrebujeme dobre prepracovanú stratégiu s jasnými prioritami. Vaša excelencia, vy ste spomínali viaceré paralely, pokiaľ ide o demokraciu, a ja si myslím, že toto je globálna výzva pre každú spoločnosť, aby sme dokázali spolunažívať v diverzite. A India nám tu môže poslúžiť ako príklad. A chcem zdôrazniť ten kultúrny aspekt našej spolupráce, ktorý by mohol byť veľmi zaujímavý aj pre ostatných. Ďakujem. Pán Leinen pán Vígan, pán veľvyslanec. E, toto je skvelá príprava pre našu delegáciu o dva týždne. Dúfam, že e, India uznáva hodnotu EÚ napriek Brexitu a pre multipolárny svet naozaj potrebujeme EÚ. Neviem si predstaviť, že 27 národných štátov v Európe by mohli byť nejakým faktorom v multipolárnom svete to môže byť len EÚ. Takže myslím, že napriek Brexitu India e, bude vysoko hodnotiť EÚ, tak ako tomu bola aj v minulosti. No a v ekonomickej oblasti by som si prijal, aby sme získali novú dynamiku vzťahov. O tom sa tu hovorilo. A prajem si, aby sme možno e, mohli ho- hovoriť o dohodách, e, pokiaľ ide o tovary. Áno, chceme e, riešiť klimatické zmeny a my preto potrebujeme viac voľného obchodu. No a mm, treba myslieť aj na e, obchod s emisiami. A viete, že my to robíme, robí to Čína, robí to e, robia to iné štáty, bolo dobré, keby sa India pridala do tohto klubu. No a potom otázka investícií. Máme s Indiou radu pre zahraničné investície, často sa tam brzdia investície. Je nejaká reforma vo výhľade? Videl som, že máte veľký program infraštruktúry pre vidieckú oblasť. Chcem sa spýtať, či je tu možnosť synergií, pretože my máme v tom veľké skúsenosti. Ďakujem, pán Lajnen. Nasleduje pán Bašír, dve minúty. Pán predseda, excelencia, eh, ja som synom Commonwealthu a obdivujem, čo vaša krajina dosiahla. India prešla dlhou cestou od nezávislosti a to je naozaj zázrak. India sa zbavila prachu e, koloniálnej moci e, a, a je teraz svetovou mocnosťou. Ale jeden, som jeden z tých, ktorý praje Indii všetko dobré. Ale chcem upozorniť na jednu nepríjemnú pravdu. A to je jedna vec z minulosti. Som smutný z toho, že tu sú problémy v Kašmíre. A to, ako e, India nakladá s Kašmírom. Je mi ľúto, ako sa šíri e, odmietanie nárokov Spojených národov v tejto téme. E, mám veľký súcit s nevinnými ľuďmi, ktorí sú uväznení bez súdu, sú mučení alebo zabíjani pre vernosť ich domovine navrhujem, ak India má splniť svoj osud ako vedúca ekonomická sila vo svete a záväzok k právnemu štátu, nemôže pokračovať o vzťahu ku Kašmíru tak ako doteraz. Prosím, vypočujte volanie OSN, aby sa zmenila situácia v Kašmíre. Musí tu byť imunita bezpečnostných síl, teda musí sa zrušiť imunita e, bezpečnostných síl v tejto oblasti. Je e, potrebné e, ctiť tieto záväzky. Hovorím vám to ako priateľ, lebo dobrý priateľ hovorí pravdu, aj keď to nie je príjemné. Ďakujem. Ešte máme troch rečníkov. Pani Gil, pán Káler a pán Panceri. Pani Gil. Ďakujem, pán predseda. Pán veľvyslanec, som rada, že ste medzi nás prišli. Pán Vígan, vy ste už o tom hovorili a ja sa k tomu vrátim. Globálny poriadok sa naozaj otriasa a musíme prehlbiť dialog s Indiou a musíme zistiť, ako strategické partnerstvo môže sa posunúť na ďalšiu úroveň. Áno, India je najväčšou eh, demokraciou vo svete a najrychlejšie rastúcou ekonomikou. A, a je tu ambícia stať sa svetovým lídrom oblasti eh, elektroniky Zaujímavá je geografická poloha, samozrejme. A e, myslím, že z pohľadu e, Indie Európska únia môže byť dobrým partnerom pre Indiu, najmä v dobe neistoty, najmä keď sa pozeráme na správanie Číny v tomto regióne e, politiku protekcionizmu zo strany Spojených štátov. Eh, ja myslím, že tu je možnosť pozerať sa na viaceré fronty. Ako viacerí kolegovia spomenuli v súvislosti s Brexitom, ako môžeme rozšíriť naše vzťahy. Ja si myslím, že musíme hovoriť o tom, ako posilníme naše vzťahy. A chcela by som pána Vigena požiadať, aké budú priority pre pani Mogherini po e, samite a teda aké témy budú na samite a aký progres sa nám podarí dosiahnuť e, od posledného samitu. E, pre EÚ je veľmi dôležité, aby sme získali novú energiu v budovaní tohto vzťahu. Ďakujem. Ďakujem. E, pán Carver. Ďakujem, pán predseda. som rád, že pán veľvyslanec prišiel medzi nás. No a pokiaľ ide o Brexit, ja som bol za to, aby eh, Spojené kráľovstvo odišlo z EÚ. Ja hovorím o vzťahoch, budem teraz sebecký o vzťahoch Spojeného kráľovstva a Indie. Vaša krajina a moja krajina majú dlhé spoločné zväzky a e, to e, Európska únia nikdy nedokáže e, pochopiť. Ďakujem, pán Panceri. Ďakujem, pán predseda. Nepochybne. 13. summit minulý rok zaznamenal zblíženie vzťahov medzi EÚ a Indiou. A myslím, že okrem tých dobrých vzťahov, ktoré máme dnes, e, nás e, nemôžu uspokojiť. Musíme hovoriť aj o iných témach. A ako podpredseda výboru pre ľudské práva musím hovoriť o téme ľudských práv. A vo vzťahoch medzi EU a Indiou tu máme istý dlh. A myslím, že návštevy, ktoré e, naša delegácia pripravuje, budú veľmi dôležité pre otázky v oblasti ľudských práv. My, ja chcem teda požiadať pána Velislanca, či by súhlasil e, s tým, že tu máme istú potrebu a či je tu ochota z e, strany jeho krajiny vstúpiť do dialogu v tejto oblasti. Ďakujem. Máme ešte 15 minút na to, aby sme e, uzavreli. Takže najprv pán Velislanec, potom pán Vigen. A chcem sa spýtať, máme už termín pre EU India Summit v roku 2017? Pán Velislanec, nech sa páči, máte slovo. Pán predseda, áno, dátum bol navrhnutý, my sme navrhli dátum EU a čakáme na odpoveď pán predseda, budete ma musieť zastaviť, lebo ja neviem, ako <laughs> to v tom čase zvládnem zodpovedať. Začnem tou prvou vecou Brexit. To, kto sa na koho pozera, z akého väzenia? Prosím. Uh, aké záujmy e, zaujma, e, predstavujú členovia tohto parlamentu. Áno, my máme dlhú spoločnú históriu e, so Spojeným kráľovstvom, máme ekonomické prepojenia, takže otázka Indie, že chce ďalej budovať vzťahy so Spojeným kráľovstvom, to je samozrejme, samozrejme, my to chceme prvá návšteva novej premiérky bola do Indy, takže to je úplne samozrejme. A teraz tí, ktorí ste sa pýtali, teda EÚ po Brexite. Chcem povedať svoje stanovisko. Včera som hovoril na sympóziu k tejto téme a tiež som poskytol viaceré intervia. Brexit a ako sa bude Európa organizovať potom, to je vaša vec, vaša zvrchovaná vec. Áno. Chcem vám povedať, že 27. EÚ je pre nás významný partner. E, e, chcem hovoriť o faktoch a číslach. Vaši kolegovia zo Spojeného kráľovstva ehm, to iste ocenia. My máme 80 miliardový obrad v obchode zahraničnom. Ehm, z EÚ máme 13 miliard. To je dosť veľký podiel, ale nie je dominantný Druhý najväčší partner e, e, e, po Nemecku je Belgicko pre Indiu. Obchod medzi Indiou a Spojeným kráľovstvom je samozrejme významný. My vidíme veľké možnosti v interakcii s Veľkou Britániou. Samozrejme musíme tam riešiť otázky migrácie. Európska 27, ale teda pokiaľ ide technológie a tak ďalej, globálne štandardy, to všetko bude hlavným zdrojom interakcie pre nás, pokiaľ ide o FDI. E, pokiaľ ide o zahraničnú rozvojovú pomoc, 80 e, miliard e, tejto pomoci pochádza z EÚ, e podobne aj e, služby. Takže všetci, kto o tom hovorí, pokiaľ ide o Indiu, naše vzťahy s EÚ boli dôležité, budú ďalej dôležité. My chceme, aby ste vy boli rastúcou ekonomikou, lebo váš rast je našim záujmom tak dúfam, že vo všeobecnosti som to e, e, zodpovedal. Môžeme sa potom ešte pustiť do podrobností. Pokiaľ ide o ľudské práva, e, pane, 1945 až 1948, keď bola podpísaná Univerzálna deklarácia ľudských práv a India bola členom výboru, ktorý pripravoval e, deklaráciu, my sme tam eh, hovorili o multipolarite a rozmanitosti. To, o čom vy hovorí, to sú tie isté ideály, ktoré máme aj my. A preto vás chcem ubezpečiť, že to sú eh, oblasti nášho spoločného záujmu pre nás a pre celý svet. Pokiaľ ide dialog, my máme sedem kôl dialogu za nami. A samozrejme, k tomu sa ešte vrátime a budeme pokračovať a ten dialog, e, áno, Európska únia chce niektoré štruktúry zmeniť tu na. A ja som v kontakte so vašim zvláštnym spravodajcom. My sa pozeráme na rôzne možnosti a chceme, aby e, e, teda aby nám bolo jasné, že to sú naše spoločné body. Pani, vy ste sa pýtali na Sri Lanku, ja, to nie je moja vec, aby som sa k tomu vyjadroval, ale venoval som sa tomu v minulosti. Keď toto všetko začalo, India bola jednou z krajín, ktorá podporovala to, že to musíme nejak dobre uzavrieť. Mnohé roky prebehli a musia to robiť experti a musíme si sadnúť spolu a konať v záujme ľudí z Sri Lanky a v záujme e, dobra vo svete. Dúfam, že som e, zareagoval na tie otázky multipolarity a teraz sa vyjadrím k téme, ktoré sa dotkli dvaja poslanci. Áno, chápem. Áno, krv je často významnejšia ako životné prostredie. Áno, vy ste sa narodili v, konkrétnej krajine. Ale určite budete so mnou súhlasiť, že ke, keď zastúpite Spojené kráľovstvo, tak máte určité záujmy. Pán Bašir, no, ďakujem za vaše dobré priania. <laughs> Ja, to je dobré, že ste to takto povedali. Ale chcem vám čo si povedať. Jamuan Kashmir je integrálnou súčasťou Indie. Čiže toto je len váš pohľad, áno, má naň právo, ale Jammu a Kašmír je integrálnou súčasťou Indie, majú tam regulárne voľby, teraz majú vládu, kde hlavnou vládnúcou stranou je jedna z tých politických inštitúcií, ktoré boli najinkluzívnejšie tejto časti. A vedie to dáma, ktorá je premiérkou. Právny štát, najvyšší súd E, e, všetky tieto inštitúcie sú tam. Takže ja vám chcem navrhnúť, povedzte vašej krajine, pretože ste to otvorili, povedzte, e, povedzte im, nech prestanú byť epicentrom svetového terorizmu. Prosím, náš premiér pozval všetkých premiérov. Náš premiér navštívil túto oblasť. My sme opakovane e, konali, ale toto sa nemôže diať, keď rastie terorizmus. Incidenty úry sú dobre známe, ale pane, vy ste hovorili o Belišancov, ktorú išiel do okupo- nešiel do okupovanej časti Kašmíru. Ale k tomu sa teraz nebudem vyjadrovať, lebo sú to okupované územia. Ďakujem, pán veľvyslanec. Ďakujem za vaše trenia, vyjadrenia. E, nevedel som, že tá, táto téma Brexitu bude tak dominantná. A požiadali ma, aby som nepoužíval výraz cherry picking, že si vyberám čerešničky na torte. A, a, ale my Nemci totiž máme, e, my si vyberáme hrozienka. E, takže nech sa páči, máte slovo. Thank you very much and, uh, I would... Ďakujem pekne. Chcel by som v prvom rade e, vyzdvihnúť úlohu pána e, veľvyslanca e, Manžív je naozaj eh, kľúčovým činiteľom v rámci vzťahu medzi Indiou a eh, EU a eh, stará sa o to, aby tie naše prepojenia, ktoré sa trochu vytratili v ostatnom období, sa obnovili. Dúfajme, že sa nám podarí tento náš vzťah posunúť v pred eh, na oboch stranách. Eh, na indickej strane pán eh, premiér áno, bol kľúčovým prvkom v rámci posilnenia vzťahov s Pán Preda, pýtali ste sa na tú dynamiku politiky, to je skôr na pánovi veľvyslancovi, aby túto otázku zodpovedal, ale pokiaľ ide o nás, môžeme povedať áno, pokiaľ ide o susedov a partnerov v Ázii naše pozorovanie eh, je áno, aj eh, tam eh, pripomienky, komentáre. E, e, zdržím sa komentárov k e, persifickým susedom a národom, ale ten zámer je mať aktívnu zahraničnú politiku a nie pasívnu zahraničnú politiku. Otázka týkajúca sa Kašmíru. Tam by som chcel pripomenúť, že pre EU bolo dôležité znovu nastoliť po poriadok, bezpečnosť. To je dlhodobá pozícia EÚ a my to jasne hovoríme eh, aj Pakistanu, aj Indii, že podporujeme proces zmierenia medzi Indiou a Pakistanom o Kašmíre. Podporujeme dialog a vyzývame eh, kašmírskych obyvateľov, aby sa čo možno najväčšej miere do tohto procesu zapojili. A toto stanovisko sa nezmenilo. Boli tam rôzne e, snahy e, zajsť nad rámec z e, pomínaného aj z kolegov, od kolegov z New Delhi, z Islamabadu, ale nepôjdem teraz mm, do detaľov detailov. Tiež e, poskytujeme humanitárnu pomoc, keď je potrebná EÚ aj pokračuje v monitorovaní situácie. Máme kontakt s orgánmi oboch e, štátov. E, sme aktívnym mediátorom aj v prípadoch, keď sme nepožiadaní. India, Pakistan, teda dobré vzťahy medzi nimi sú dôležité eh, pre eh, bezpečnosť v oblasti Južnej Ázie a eh, my podporujeme SR ako regionálnu organizáciu. Otázka pani Lochbíler ohľadne ľudských práv. Áno, tieto otázky boli e, súčasťou diskusií v minulosti. E, mm, ide o e, eliminovanie diskriminácie. To sú naše hlavné obavy, snaženia. Taktiež tu bola otázka otázka od pani Gilly, e, e, ktorá sa týkala nadchádzajúcich e, podujatí. Áno, dúfam a spolupracujeme na tom s pánom veľvyslancom, aby sa uskutočnila návšteva pani vysokej predstaviteľky v Indii ešte predtým, než sa bude konať summit, tak aby sme tam aj z vysokej politickej úrovne mali dobré vstupy, tie kľúčové záležitosti sa netýkajú len bilaterálnych záležitostí, ale tiež zapojenia Indie ako strategického partnera na spoluprácu, ehm, spoluprácu v eh, oblasti kľúčových záležitostí v oblasti eh, Južnej Ázie, v oblasti Afganistanu a tak ďalej. Takže eh, ide o prehlbenie našej spolupráce, ako som povedal predtým. A tiež ide o silne rozšírenie bilaterálnej spolupráce spolupráce e, v oblasti otázok týkajúcich sa bezpečnosti v súvislosti s novými e, hrozbami. E, toho často posudzujeme postup implementácie, snah teda o implementáciu, ako bolo povedané. Nechám na zváženie, aké sú teda priority pre nadchádzajúci summit. Výstup z tohto posúdenia ukáže, kde bude kladený mm, dôraz, ale mm, máme tie základné priority, ktoré chceme e, posilniť. E, zahraničná politika musí e, byť zlepšená, doplnená nad rámec toho, čo sme doteraz urobili. Chceme posilniť aj naše snahy o modernizáciu v rôznych sektoroch, tak ako už bolo povedané. A na záver e, by som chcel e, potvrdiť to, čo povedal pán Pancieri. Áno, potrebujeme dialog na najvyššej úrovni o ľudských prácach. Opakovane sme oň žiadali a som e, presvedčený o tom, že sa e, nám e, to podarí v priebehu roka začať. A tešíme sa na správu pána Peredu, ktorá dúfajme bude a budeme môcť dúfajme prispieť v rámci priamých aktivít s pánom spravodajcom. Ďakujem, e, pán Vikant, ďakujem, pán e, veľvyslanec, že ste medzi nás prišli. E, bola to veľmi plodná diskusia a rok 2017 bude, dúfajme, veľmi úspešný pre vzťahy medzi EÚ a Indiou. A teraz nasledujúci bod, pán Mm, podpredseda Kuzo, boli by ste takí láskaví a predsedali nasledujúcemu e, bodu. E, to bude bod prerokovávaný za otvorenými dverami, Sice výmena názorov s Ivanom Surkozom, novovymenovaným vedúcim delegácie EU v Egypte. E, takže je to stretnutie za zatvorenými dverami. Poprosím, nech tu zostanú len tí,